podpísali toto písomné vyhlásenie. A chcem poďakovať aj svojim asistentom. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Blahoželám aj vám. A teraz poďme hlasovať. Správa Mitchell. E, vízový kódex s správa Michel. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste prosím všetci. Tak ešte hlasujte, ak nie. Onorevole De Kaiser, si affretti. Pán Kaiser, prosím, trošku sa povonáhľajte. A pani Kaiser. Dobre, takže hlasovanie je ukončené. Veľkou väčšinou prijaté blahoželám. Teraz práva Moreira. Hlasujeme rukou, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Veľkou väčšinou prijaté. Blahoželám. Teraz ďalšia správa. Moreira, hlasujeme. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. Veľkou väčšinou prijaté. Blahoželám pánovi Moreirovi. Teraz Moreira B. Otvorené hlasovanie. Hlasovali ste, prosím. Konec hlasovania. Aj tu veľkou väčšinou prijaté. Blahoželám pánovi Morerovi. Teraz pokračujeme správou Simpson. Kto je za rukou? Kto proti? Kto sa zdržal? Veľkou väčšinou prijaté. Blahoželám pánovi Simpsonovi. Znova Simpson. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté veľkou väčšinou. Znova blahoželujem pánovi Simpsonovi. Teraz menovania do výborov. Nie sú tu žiadne zmeny. To menovanie teda sa považuje za prijaté. Blahoželám všetkým kolegom a kolegyňam. Teraz správa Florence. Blok 1, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Takto pozmenené uznesenie teda je schválené. E, teraz pani Klás revízia, dve skupiny hlasovania. Prvý blok, e, otvorené hlasovanie, menovité. Hlasovali ste, prosím. Mm, končím hlasovanie. Schválené veľkou väčšinou. Teraz pokračujeme schválením takto prijatého textu. Lehoželám pani Klás. Teraz správa Bove. Odsek 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Overíme to. Hlasovanie otvorené. Hlasovali ste už, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 26. Po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Nech sa vám páči. Pán predseda, nehlasovali sme o spoločnom návrhu uznesenia, pokiaľ ide o nerovnováhu v potravinovom reťazci. Ma viene dopo quello. Veď k tomu sa ešte len dostaneme. Takže pokračujeme v hlasovaní. 26, odsek 26, po častiach druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 31 po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Odsek 42, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, Overíme to. Hlasovanie otvorené. Hlasovali ste už, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Jedenáctka, kto je za? Ešte stále, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 12 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. F za, proti, kto sa zdržal, prijaté Q, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté takto pozmenený návrh uznesenia, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Blahoželám kolegovi Bove. Teraz tie nerovnováhy v potravinovom reťazci. Nech sa páči. Áno, po prijatí tohto textu je podľa mňa dôležité zdôrazniť, že je to kolektívna práca celého výboru Agri a že vďaka tejto kolektívnej práci sa nám podarilo vyvíjať tlak ešte silnejší na komisiu a radu, tak aby konečne v Európe polnohospodári boli zohľadňovaní pokiaľ ide o ich výdavky a o ich príjmy. Takže ďakujem e, celému plénu, ďakujem pekne kolegom, ktorí mi umožnili vypracovať túto správu, hlavne pánovi Lorencenovi. Ďakujem pekne, pán Bové. Ale musíme hlasovať ďalej. V opačnom prípade sa nám to nepodarí. Takže návrh číslo 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Štvorka počasť častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. A, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Trojka, kto je za, pardon, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 6. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Štvorka, ktoré, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Dobre, teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Blahoželám. Teraz správa Patričelo. Nech sa vám páči. Chcete sa vyjadriť k tejto téme? Áno, nech sa páči. Pani Koraca Bild. Ja by som aj chcela povedať, že pokiaľ ide o toto spoločné uznesenie, že do budúcna by som chcela kolegov z výboru Agri vyzvať, aby lepšie spolupracovali s ostatnými časťami tohto parlamentu, hlavne s výborom IMCO, pretože naše obavy sú rovnaké a boli by sme radi, keby sme bojovali spoločne a aby sme neboli takí byrokratickí, týmto by sme zvyšili našu dôveryhodnosť voči vonkajšiemu svetu a týmto by sme dosiahli aj väčší vplyv. Ďakujem pekne za pochopenie a spoluprácu. I colleghi della Commissione Agricoltura hanno la stessa Myslím, že eh, ľudia z výboru Agri si želajú to isté, teda dobrú spoluprácu. Správa Patričelo, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené veľkou väčšinou. Blahoželám. Karon. Správa Karona za návrh 13, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 28. prvá časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz o celom návrhu uznesenia za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Veľkou väčšinou. Blahoželám spravodajcovi Von Bonbranco. dichiarazioni di voto sulle conclusioni. Dostávame sa eh, k eh, hlasovaniu o záveroch, o vysvetľovaniu